Uh, dear colleagues, let me start, please. Navrhujem, aby sme začali, kolegovia. Posaďte sa, prosím, na svoje miesta. Ďakujem vám. Srdečne vás tu všetky vítam na, eh, najskôr. Najskôr vás pán predseda Lahol. Je mi veľkou cťou, že ste medzi nami a budem veľkou cťou taktiež spoločne s vami predsedať tejto schôdzi, ktorá je spoločnou s predstaviteľmi národných parlamentov. A ďalej, vážený pán predseda Žulie, Žuje, ktorý predniesie kľúčový prejav dnešnej schôdze. Tiež vás tu vítam. Vieme, že téma, ktorou sa dnes budeme zaoberať, je veľmi dôležitá. Je dôležité, aby naši občania počuli odpoveď na to, ako presne definujeme Európu, ako im môžeme pomôcť tu z Bruselu, z Európskej únie, z inštitúcií. Chcú mať viac pracovných príležitostí, chcú, aby sa im dobre darilo, aby mali pocit stability a istoty. Naše Diskusie v tomto spoločnom parlamentom zhromaždení sa budú venovať práve tejto najdôležitejšej téme pre našich občanov. Ako by Európa mala zareagovať na výzvy, ktoré pred ňou stoja v súvislosti s krízou? Teda sú to výzvy, ktoré sa týkajú bezprostredne našich občanov. Svet bol práve svetkom jednej z najzávažnejších hospodárskych kríz v dejinách ľudstva, ale niektoré ponaučenia sme si predsa len odniesli. Rád by som ich zhrnul do štyroch základných bodov. Poprvé, pokiaľ ide o stabilizáciu a o to, ako môžeme predchádzať kríze v budúcnosti, je dôležité z pohľadu našich vnútorných vzťahov aby sme si uvedomili toto ponaučenie. Poprvé, keď inštitúcie Európskej únie budú spolupracovať, nájdu riešenia, ktoré pomôžu predchádzať chybám z minulosti. Európsky parlament je súčasťou tohto procesu. My robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme dosiahli pokrok v procese obnovy tým, že sme odhlasovali celý rád dôležitých legislatívnych návrhov, ktoré napríklad pomôžu v lepšom dohľade nad finančnými trhmi. Nedávne schválenie novej štruktúry európskeho dohľadu je významným krokom vpred v integrácii Európy. Našli sme tiež riešenie, ako lepšie koordinovať národné opatrenia medzi členskými štátmi a to v budúcnosti môže pomôcť predísť eh, podobnej kríze. Veľmi dobre vieme, že je nevyhnutné vykonávať takýto dohľad. Najmä v bankovníctve, ďalej v bezpečnosti trhov a v poisťovníctve. Okrem toho sme schválili legislatívne návrhy, aj pokiaľ ide o kapitálové požiadavky agentúry, ktoré sa zaoberajú kreditovým hodnotením a tiež cezhraničné platby, ako aj bonusy pre bankových manažerov. Taktiež sme dosiahli dohodu s radou, pokiaľ ide o nový rámec dohľadu pre manažerov, ktorí sa zaoberajú hodžovými fondmi. O tomto sa bude hlasovať v pléne tento týždeň. Pomohli sme najmä malým a stredným podnikom, na ktorých stojí naše hospodárstvo tým, že sme zriadili nástroj poskytovania mikroúverov malým a stredným podnikom, ktoré sú určené na e, pomoc tým, ktorí meškajú so svojimi platbami pre malé stredné podniky. Je toto veľmi dôležité. Tieto legislatívne návrhy sú určené na to, aby sa vytvorili spravodlivejšie podmienky na trhu a taktiež, aby trh fungoval transparentnejšie. Teraz by som sa rád v krátkosti vyjadril k prebiehajúcim legislatívnym konaniam v našom boji proti finančnej hospodárskej kríze sme e, sa začali venovať aj ostatným oblastiam hospodárstva. Európsky parlament sa práve teraz zaoberá niekoľkými takýmito témami hospodárske riadenie a balíček, ktorý s tým súvisí. Ďalej hospodárske riadenie. Pracovná skupina číslo 2 e, sa bude dnes venovať práve tejto problematike. Z pohľadu Európskeho parlamentu je veľmi dôležité zaviesť e, metódy na úrovni spoločenstva práve v tomto sporskom riadení. Nestačí mať e, menovú úniu, potrebujeme aj hospodárskú úniu. Ďalšia téma, ktoré sa verujeme v legislatívnom procese, je revízia nariadenia o agentúrach na kreditové hodnotenie, ďalej o short sellingoch, e, e, credit default swaps a priamých e, burzových operáciách, ktoré boli hlavným spúšťačom krízy a taktiež priamých schémach poskytovania investícií a úverov. Tieto legislatívne návrhy budú naďalej e, stabilizovať e, celý trh a vnesú do neho e, zvýšený pocit dôvery. Práve dôvera je kľúčová, niekedy ešte dôležitejšia ako samotné čísla. Po tretie, budúce legislatívne návrhy, ktoré budú dôležité, len čo sa nám podarí stabilizovať trhy, a len čo vyriešime niektoré hospodárske otázky, musíme sa začať sústreďovať aj na stratégiu riešenia dôsledkov krízy. Musíme pomôcť našim ekonomikám, aby sa spamätali z tejto krízy, potrebujeme akési stratégie úniku. Je to o mnoho viac ako iba obnova. Musíme si neustále pripomínať našu stratégiu EU 2020. Aj to je istou formou takejto unikovej stratégie. Ja som osobne presvedčený, že musíme prejsť k skutočnej hospodárskej, nielen menovej e, únie. Jedno z riešení práve spočíva v legislatíve Single Market Act. Komisia minulý týždeň v stredu vydala oznámenie, v ktorom e, je 50 návrhov, ktoré budú predložené v rokoch 2011-2012 práve v tejto súvislosti. Toto oznámenie vychádza zo správy Monty, ktorú prijal parlament a tým veľmi významne prispel k, k rozvoju v tejto oblasti. Mnoho stanovisk parlamentu je zohľadených v, v správe Monty, ale tiež v tejto legislatíve o jednotnom trhu musíme um, si pripomínať, že už viackrát sme O tomto diskutovali s pánom Mariom Montim a nie len za posledný rok, teda v minulom roku, ale v prvé polovici tohto roka. Na to, aby sme zaznamenali dlhodobý rast v Európskej únii, musíme vyriešiť a odstrániť zhruba 150 bariér a problémových miest, ktoré existujú v, a ktoré sú prekážkou správneho fungovania jednotného trhu to bude mať rovnaký dopad na rast ako projekt z roku 1992. Veľmi dobre si ste pamätáte, že práve v roku 1992 sa spustil projekt jednotného trhu. E, tu je obrovská úloha pre národné parlamenty, musia pomáhať v implementácii a dohľade nad plnením tejto legislatívy. Musím zdôrazniť, že toto je skutočne veľmi dôležité. Hovoríme tu o legislatíve, hovoríme o tom, ako môžeme zabezpečiť, aby naše hospodárstva lepšie fungovali. Bez národných parlamentov sa nám to nepodarí, pretože proces plnenia legislatívy spoločenstva je rovnako dôležitý ako vytváranie tejto legislatívy. Možno ešte dôležitejší. A preto je nevyhnutné, aby sme mali mnoho kontaktných miest medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do Európskeho parlamentu na toto naše spoločné rokovanie, na toto naše spoločné parlamentné stretnutie. Môžem vás uistiť, že všetko, čomu sa tu venujeme, vychádza zo solidarity. Je to solidarita medzi členskými štátmi, medzi občanmi, pretože to je vždy prínosné pre nás všetkých. Okrem toho je dôležitá aj zodpovednosť. Je to zodpovednosť a tá veľmi úzko súvisí so solidaritou. Musíme vytvoriť takú Európsku úniu, ktorá bude konkurenceschopná. A týmto sa musíme zaoberať, ako sa nám to môže podariť, pretože to úzko súvisí s vytváraním pracovných miest. A pracovná skupina číslo 1 sa bude venovať práve problematike vytvárania nových pracovných miest pre budúcnosť. Toto je téma, ktorá veľmi zaujíma našich občanov a pracovná skupina číslo 3 sa bude zaoberať témou, ako zavrieť alebo završiť proces vytvárania jednotného trhu e, Európy. Mm, dovolím si tvrdiť, že máme pred sebou veľmi zaujímavé diskusie. Navrhujem, aby sme sa pustili do práce, ale ešte predtým by som požiadal kolegu André Flóta, aby predniesol svoje stanovisko k týmto témam. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vážený dámy, vážené Vážení páni, vážené dámy, vážení poslanci národných parlamentov, vážení poslanci Európskeho parlamentu, vážení európsky priatelia, som veľmi rád, že mám možnosť dnes vystúpiť tu pred vami a rád by som poďakoval za pozvanie, ktoré som dostal na túto dôležitú schôdzu medzi našimi parlamentmi. Prijal som vaše pozvanie, pretože sa domnievam, že je veľmi prospešné podeliť sa s našimi skúsenosťami od e, samotného počiatku fungovania Európy. Národní aktéry sa veľmi e, aktívne podielajú v procese príjmania rozhodnutí a už rok máme v platnosti Lisabonskú zmluvu a to znamená, že národné parlamenty sa ešte aktivnejšie podielajú na e, procese rozhodovania na európskej úrovni. Aby som nadviazal na to, čo uviedol predseda rady, síce túto účasť národných parlamentov, už je zjavné, že nemôžeme rozvíjať Európu tak, aby sme boli v protiklade s národnými aktérmi. Myslím, že každý, kto by takto chcel postupovať, eh, by eh, stratil podporu verejnosti a stratil by legitímnosť svojich eh, rozhodnutí. Isté, že procesy majú aj svoje slabosti, tento proces jednocovania je veľmi komplikovaný a zdlhavý a niekedy e, sú tu aj blokovania ďalšieho vývinu. Ja pochádzam z krajiny, ktorá má sedem rôznych parlamentov, teda viem, aké komplikované tieto procesy môžu byť, ale predsa len je tu jedna výhoda a síce, že všetky strany, ktoré prijímajú politické rozhodnutia, majú prehľad o dianí a to znamená, že rokovania s verejnosťou prebiehajú ešte pred príjmaním zásadných rozhodnutí. Teda je to vzájomná závislosť medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom a toto prepojenie by malo byť čo najúžšie, tak aby e, fungovalšie. A aby som teraz citoval Žaka Delorsa, nuž nemali by sme sa nechať znechutiť tým, že budeme porovnávať naše odlišné postupy, mali by sme skôr byť prísnejší v našich analýzach e, po posledných voľbách do Európskeho parlamentu vzhľadom na volebnú účasť vo výške 43 bolo položených viacero veľmi relevantných otázok. Pokiaľ ide o prehlbujúci sa nedostatok záujmu občanov Európy o európsky projekt, nebudem sa teraz vyjadrovať k dôvodom e, takéhoto vývoja. Veľmi dobre viete, aké sú tieto dôvody, ale myslím, že práve osporská situácia e, čoraz viac znepokojí našich občanov. Mm, často zabúdame e, na zábery, ktoré sme videli z manifestácií z Grécka. Jeden z dôsledkov toho je práve, že sa oslabuje záujem občanov o Európu a vo všeobecnosti na európskej úrovni dôvera občanov v ich hospodárskej situácii je nižšia oproti jeseni 2009 podľa výsledkov Eurobarometra. V septembri 2010 28 Európanov sa domnieva, že hospodárska situácia je veľmi zlá, a takmer 50 sa domnieva, že skutočne je zlá. Nezamestnanosť e, sa považuje za najzávažnejší národný problém a mnoho mm, demonstrácií, ktoré napríklad organizovali študenti vo Francúzsku v dôsledku reformy mm, dôchodkového zabezpečenia e, tiež svedčia o tom, e, aké veľké obavy má mládež o svoju budúcnosť. Počúvame, e, že občania sa boja, že odmietajú Európu, boja sa, že nebudú schopní poskytnúť dobrú budúcnosť svojim deťom, svojim vnúčaťom, že vnúčatám, že budú v budúcnosti čeliť nezamestnanosti a že veľké nadnárodné firmy nebudú brať ohľad na bežných ľudí. Budú sa zaoberať iba svojimi um, akcionármi a dividendami pre nich um, a svojim hospodárským rastom. Nebudú ich zaujímať bežní pracovníci. Poučúvame tiež obavy E, tých, e, ktorí sa boja vývoja vo finančnej oblasti. Sú tu rodiny, ktoré sa ocitli v ťažkostiach v dôsledku nových dôchodkových systémov a taktiež pracovníci, ktorí musia prinášať ešte viac obetí v dôsledku požiadaviek e, na trhu. Táto kríza spôsobila škody 45 triliónov na celom svete a um, do konca tohto roka sa nezamestnanosť v Európe zvýši na 11 v dôsledku tejto krízy. Potrebujeme podporu občanov v reakcii na túto krízu a musíme presvedčiť ať aj ženy v domácnosti, aj študentov. Musíme hovoriť priamo s pracovníkmi v továrniach, musíme hovoriť so, so sestričkami v nemocniciach. Potrebujeme presadiť našu reformu, aby sme ukončili túto hospodárskú krízu a belgický parlament bude rokovať o opatreniach dohľadu už čoskoro. Sú to opatrenia, ktoré nedávno schválil Európsky parlament a my uzavrieme proces ratifikácie už čoskoro. Súhlasím s pani Bereš, s pani spravodajkyňou, ktorá pôsobí vo výbore pre boj proti kríze. Pani Bereš tvrdí, že musíme dať Európanom dôvod, aby sa mobilizovali vo svojich členských štátoch, aby podporovali európsky projekt. Iba tak sa nám totiž v budúcnosti podarí zabezpečiť prácu pre všetkých a predídeme tomu, aby ľudia upadali do chudoby a poskytneme im dôveru v tento európsky projekt. Keď sa pýtame, aký rast chceme dosiahnuť, nuž podľa môjho názoru potrebujeme taký rast, ktorý poskytne prácu všetkým, aj mladým, aj tým, ktorí majú bohatšie skúsenosti. Aké pracovné miesta teda budeme mať k dispozícii v budúcnosti? Nuž, ja mám na mysli také pracovné miesta, ktoré umožňa ľuďom žiť v dôstojnosti. A musíme sústraďovať aj na nový pakt rastu a zamestnanosti. A do tohto paktu môžeme zapracovať aj ciele zamestnanosti. Toto, ehm, tomuto sa môžu venovať aj členské štáty. Tieto môžu prikladať svoje návrhy a svoje ciele e, v súvislosti s svojimi možnosťami. Musíme investovať do vzdelávania. Ak chceme dosiahnuť skutočný rast, ak chceme vytvárať také pracovné miesta, e, ktoré budú pre lepšie kvalifikovaných a pracovníkov, a ktoré budú im ponúkať e, lepšiu mzdu. Musíme e, ponúkať e, možnosti pracovníkom práve v tých oblastiach, ktoré budú reálne v budúcnosti, napríklad čo sa týka ekologických, energetických možností, a obnoviteľných zdrojov energie môžeme si zobrať ponaučenie napríklad z programu Erasmus. Môžeme poskytovať e, ešte viac možností mladým ľuďom a mladým pracovníkom, aby študovali a pracovali v zahraničí. Pokiaľ ide o hospodárske riadenie, takmer 80 Európanov sa domnieva, že dohľad zo strany Európskej únie nad činnosťami nad finančnými činnosťami nadnárodných e, firiem je niečo, na čo sa musíme pozorne pozerať. Ale Európania sú ešte stále e, veľmi pesimistickí a e, ich podiel týchto pesimistov sa zvyšuje ešte e, s vekom. Mnohí sa domnievajú, že to najhoršie ešte stále len pred nami. Okrem toho 51 pracovníkov v riadiacich pozíciách a 50 pracovníkov sa domnieva, že je to najhoršie ešte len pred nami. Zatiaľ čo viac ako 60 tí, ktorí sú nezamestnaných a tí, ktorí sú doma, sa domnievajú, že je to najhoršie ešte len pred nami. Myslím, že ten pokrok, ktorý sa nám podarilo dosiaľ, dosiahnuť, je um, najmä na európskej úrovni. Musíme sa v budúcnosti pozerať na spravodlivé rozdelenie príjmov a toto doposiaľ komisia ešte ignoruje, aj keď to veľmi úzko súvisí s obchodnou nerovnováhou v rámci Európskej únie a tiež negatívnym vplyvom tohto javu na verejný a súkromný dlh. Európska únia musí vytvoriť spoločné usmernenia pre členské štáty a musí prejsť k spravodlivejšiemu rozdeľovaniu vo svojej fiskálnej politike a makroekonomickej politike. Možno vás týmto šokujem, ale domnievam sa, že v otázkach daňovej politiky potrebujeme zaviesť spoločný základ vyhodnocovania daní pre firmy, tak aby nedochádzalo k neférovej hospodárskej súťaži medzi členskými štátmi. Tretia vec, ktorú sa budeme zaoberať na našej schôdzi, e, sú výzvy pre jednotný trh Chceme dosiahnuť vysokú úroveň verejných služieb a uvedomujeme si, že v programe eh, na opätovné spustenie jednotného trhu neobsahuje tieto aspekty. 27. októbra bol tento program predstavený a neobsahuje tie základné prvky. Keď hovoríme o smernici o službách, bolo by bývalo veľmi ambiciozne poňať v tomto kontexte aj sociálne služby, ale neurobilo sa tak už Takmer 20 rokov komisia hovorí o liberalizácii a pritom opatrenia, ktoré prijíma, e, sú čoraz nepopulárnejšie v radoch občanov. E, v niektorých oblastiach napríklad e, poštové služby mm, vôbec nie sú logické, pretože služby sú drahšie, nie sú rovnako prístupné pre všetkých občanov. A teda reformy sú jednoducho nelogické. Musíme si uvedomiť, čo máme v rukách, využiť naše možnosti. Európsky parlament po potreba pripomienkovania bude prehodnocovať 50 opatrení, ktoré navrhol pán komisár Barnier. Ja poznám význam verejných služieb v Belgicku a preto e, si myslím, že e, sa musíme zaoberať všetkými zložkami vnútorného trhu, pretože sa nám nepodarí vytvoriť Európu, ktorá bude mať hospodársky rast bez toho, aby sme zakomponovali e, do nej práve prvok sociálnych služieb, pretože bez toho ľudia nebudú ochotní podporovať Európu. Finančná kríza znamená, že čelíme novým výzvam, musíme dosať rovnováhu medzi trhom verejnými zásahmi a ak sa nám to nepodarí eh, vhodne skoordinovať, tak budúci vývoj jednotného trhu bude obrozený. Tým, že vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, objavujeme nové formy spolupráce a nové metódy spolupráce. Belgické predsedníctvo sa snaží prispievať svojimi skúsenosťami a svojim zanetením v tejto nelakej situácii v týchto časoch krízy občania očakávajú odpovede na svoje obavy a na svoje starosti a to sa nám podarí iba tým, že budeme spolupracovať a tak prinesieme občanom väčšiu nádej do budúcnosti. Ďakujem pekne, vážený kolega a predseda snehovne reprezentantov Belgického parlamentu. Ehm, ďakujem. Chcel by som počiarknúť, že vlastne máme záujem na príslušnej európskej legislatíve v súvislosti s Lisabonskou zmluvou, takže to spoločnou zodpovednosťou Európskeho parlamentu a národných parlamentov. Takže máme tu priestor a možnosť diskutovať o legislatíve v čase prípravy legislatívy, ako aj v samotnom legislatívnom procese a preto rátame s vašou spoluprácou v rámci prípravy tejto novej európskej legislatívy. Takže máme ozaj príležitosť a možnosť vymieňať si navzájom skúsenosti. Som veľmi rád, že je tu prítomných aj viacero kolegov z Európskeho parlamentu, takže naozaj môžeme hovoriť otvorene. Zajtra bude pritomný aj aj Yves Leterm, predseda vlády Belgická, ktorý vlastne bude reprezentovať predsedníctvo EÚ a bude prítomný aj pán Jose Manuel Barroso, predseda Európskej komisie, počas predpoludnejších diskusí. Bude prítomný taktiež aj predseda Belgického senátu, pán Peters bude tiež prítomný na našom zasadnutí zajtra. Dovolte mi ešte podotknúť, prosím, že máme tri pracovné skupiny a po debate a po debate tu v plene sa zídeme v skupinách, teda v týchto pracovných skupinách. Dovolte mi teraz dať slovo pánovi Jean-Pierre Julietovi, predstaviteľ dožného orgánu nad finančnými trhmi a je to aj bývalý štátny tajomník pre európske otázky. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, a ďakujem za vaše úvodné slovo. Európsky parlament Dovolte, aby som vás pozdravil všetci predstaviteľia, pán predseda Buzek, pán predseda Flahut, dámy a páni, vážení poslanci Európskeho parlamentu, vážení poslanci národných parlamentov, je pre mňa veľkou cťou, že môžem dnes prehovoriť na tomto fóre a povedať, že globalizácia, ktorej svetkami sme dnes a ktorá ovplyvňuje Európu, ako už na to poukázali pán Busek aj pán Flau, je vlastne situáciou, ktorá vlastne charakterizuje aj to, čo sme teda, čo sa udialo začiatkom 20. storočia. Vlastne vtedy ťažisko bolo v tom, že vlastne to ťažisko sa odsúvalo ďalej od Európy, ale to neznamená, že Európa zoslabla. Samozrejme, v minulom storočí sme boli svetkami veľmi intenzívneho nárastu Spojených štátov. Teraz vidíme, že Čína, Brazília a Rusko rastú ako veľmoci. Do istej miery tento jav vlastne zažívame aj z hľadiska ekonomickej konfigurácie jednotlivých krajín a vo svetle stratégie 2020 sa musíme nad tým zamyslieť, aby sme mali spoločný európsky prístup. Aby sme dokázali konať e, na medzivládnej úrovni, nielen na úrovni národných štátov koexistencia a komunitárna metóda a medzivládna metóda je niečo, čo znepkuje viacerých partnerov Európy, pretože vlastne je nejasná koordinácia a vlastne aj štruktúry sú veľmi zložité. Možno to znie paradoxne, ale ako sme si vypočuli e, z úst dvoch predrečníkov, cítime aj mimo Európy, nielen v Európe, že niečo treba robiť a že vlastne občania prejavujú značný stupeň nedôvery. Veľké, teda veľmoci by chceli byť partnermi EÚ, ale samozrejme Európa musí byť v takom postavení, ktoré by Európe na prináležalo. Takže pokiaľ ide o finančnú krízu a krízu eura, aj vo svetle novej inštitucionálnej štruktúry, by Európa mala si zachovať svoj vplyv a mala by zohrávať takú úlohu, ktorá jej zodpovedá. Ide o to, že tu je stále čoraz väčšia potreba Európy. Európa by sa nemala hambiť za to, čo urobila počas krízy. Tie prvé výzvy sú tie, že vlastne musíme najprv presvedčiť sami seba, až potom druhých, iných. Musíme sa vyhnúť takej katastrofe, ako sa udiala v roku 1929. A preto je potrebná kooperácia aj koordinácia krokov v rámci Európy. Vieme, ako sa spustil celý reťazec udalostí. Myslel na základe prvého veľkého kroku, ktorý sa odhalil ako insolventnosť eh, Lehman Brothers. A samozrejme, teraz vlastne z hľadiska úverov sa používajú fixné úrokové sadzby, či už sa úver poskytne krátkodobo alebo aj na rok. A vidíme, že sa to prejavuje aj vo vzťahu dolár versus EU, euro. A vlastne daná cesta umožňuje Európe konať pružne a rýchlo. Možno si spomínate, že Európska rada si vytýčila E, určitú obnovu na úrovni 1,5 HDP. A s tým, aby to nemalo negatívny dopad na jednotlivé členské štáty EÚ. Európska investičná banka zvýšila požičky o 30 miliard eur v roku 2009-2010. Hlavne sa to týkalo výrob, teda automobilového priemyslu, kam išli veľké čiastky. A Samozrejme, podporujú sa aj tie najslabšie štáty, ktoré vlastne sa len nedávno stali členmi EÚ. Ide A tam vlastne sa to odražilo na platovnej bilanci týchto krajín a preto vlastne tá podpora bola potrebná najprv 12, 25, 50 miliard eur. Európa dokázala presadiť svoju metódu, metódu G20 a reformnú agendu. Európa bojuje proti daňovým rajom, reformuje systém dohľadu a kontroly a e, zdôrazňuje úlohu medzinárodných finančných inštitúcií. Aj vo Washingtone a potom aj v Londýne v apríli 2009 sa vytýčili veľmi jasné línie aj v súvislosti s dohodou v rámci Medzinárodného menového fondu, aby sa nepodkopávali záujmy Európy. A preto je potrebné prijať patričné kroky a urobiť potrebné zmeny. Európa sa musela zorganizovať tak, aby jej partnery vlastne mali jasno v tom, že Európa hovorí jedným hlasom ako jeden blok. Ako poukázal aj pán predseda Buzek, Európa sa snaží vytvoriť novú finančnú architektúru aj na makro, aj mikroúrovni. Dôležitý je lepší dohľad a kontrola a rozumné pôsobenie subjektov na finančnom trhu. Toto si samozrejme vyžaduje aj e, patričný dialog v súvislosti s bankami a finančným trhom. Cieľom je zlepšiť aj reguláciu, aj dohľad v rámci jednotného trhu. Prirodzene na to je potrebné poskytnúť aj príslušné prostriedky, O tom hovoria aj, národ, hovoria aj národné parlamenty a Európsky parlament. Myslím, že týmto sa podarilo odstrániť jeden z veľkých nedostatkov EÚ, hlavne rozdiely v ekonomickej integrácii a pokiaľ ide aj o úroveň regulácie trhu. Tam sme mali nedostatky. A môžeme teda dúfať, že finančná regulácia bude prebiehať na celoeurópskej úrovni E, pán predseda taktiež na to poukázal. A v podstate je to agenda Európskej komisie, aj agenda G20, e, čo sa týka hedge fundov, derivatívov a potom aj pravidel, ktoré sa majú prijať na základe e, Bazileja 3. A na záver Európa vlastne prekonáva aj príslušné problémy s požičkami a s dlhmi štátu. Takže trhy zaznamenali tento trend a investori, ktorí boli značne neochotní investovať v slabších krajinách, už nie sú až takí neochotní. Isté, každé je zlo je na niečo dobré, ale e, teraz vlastne e, môžeme ísť cestou posilňovania správneho riadenia a správy veci verejných v Európe. A toto súvisí aj s príslušnými e, kontrolnými mechanizmami Európskej centrálnej banky. Rozhodnutie, ktoré bolo prijaté 9. mája 2010 o vytvorení Európskeho fondu stability, toto ozaj pomohlo a pán Van Rompuy to opäť zdôraznil, možno by sa z toho mohol stať permanentný mechanizmus na riešenie kríz, keďže máme dočasný mechanizmus, ktorý vlastne, ktorého platnosť vyprší v roku 2013. Takže toto rozhodnutie bolo prijaté v komisii a potvrdila ho aj Európska rada. Je predpoklad, že sa bude musieť e, urobiť nejaká zmena alebo zmeny aj v zmluve na základe toho, aká je situácia na trhoch. A tu bude treba zohľadniť Musíme hľadať otázky na náročné, pardon, hľadať odpovede na národné otázky. Ako má fungovať ten mechanizmus, ako má vyzerať ten nový mechanizmus. Keď dôjde k bankrotu, ehm, ako sa má postupovať, ako potom to bude mať ďalší dopad na európske banky, európske banky a dlhy a pôžičky. To, okrem toho, že sa to týka štátneho sektora, verejného sektora, <laughs> má to veľký dopad aj na súkromný sektor samozrejme. Čiže je tu mnoho delikátnych tém, ktoré treba riešiť. Európsky parlament v tomto zohráva svoju významnú úlohu aj cestou spolurozhodovania. Myslím si, že Európsky parlament prispeje významnou mierou do budúcich rozhovorov. Jedna vec je ale jasná. Nepodarí sa nám získať dôveru v tento náš vlastný systém regulácie a kontroly, ak len sa z tohto mechanizmu zabezpečujúceho finančnú stabilitu nestane permanentný mechanizmus. Čiže Tú jednoduchú štruktúru by sme mali inštitucionalizovať. Isté, nemusíme sa hambiť, ale ani veľmi hrdí na to nemusíme byť, pretože v podstate ide o to, že je tu 27 štátov, ktoré majú odsúhlasiť tento nový krok. Samozrejme, súvisí to aj so solidaritou a so schopnosťou reagovať ale nemali by sme zaspať na Vavrinoch. Ako povedal Jacques Delors, Európa je ako bicykel. Ak proste cyklista prestane šlapať, tak spadne. Takže aj my sme v tej pozícii a musíme mať jasno v tom, kam sa uberáme. Lebo ak si tohto nebudeme vedomí, tak zaplatíme cenu veľmi vysokú. A odrazí sa to aj postoji občanov a v tom, že nebudeme vedieť obhajovať ich záujmy. Takže aké sú tie výzvy, ktoré pred nami stoja? Prvá výzva je v tom, že Európa by mala konať efektívne a že by to mm, malo vlastne byť a vnímané týmto spôsobom aj verejnosťou. Čiže treba zaistiť pracovné príležitosti a tak ďalej. Táto finančná kríza nakoniec ukázala, že najprv sa začalo reagovať na úrovni štátov a nie na úrovni koordinovanej celoeurópskej. Čiže aj samotné rozhodovanie treba náležite tomu prispôsobiť. Ako máme vlastne riadiť tie rôzne ekonomické štruktúry, pokiaľ ide o takéto procesy a deficity? Tým sa vlastne dostávame opäť ku tomu, čo nazývame European Economic Governance, čiže e, riadenie ekonomických záležitostí v Európe. Bolo načutnuté vlastne už o viacerých správach, ktoré vypracovala napríklad pani Beres. Hovorí sa tam povedzme niečo o daniach, o štruktúrálnych e, politikách a koordinácii v tej oblasti. Lebo aj, spomína sa tam aj čo, že niektoré krajiny majú politiku, ktorá nie je veľmi kooperatívna. Takže súvisí to aj s aspektom zodpovednosti a je nutné eh, naučiť sa zdieľať spoločné bremeno, venovať sa aj budovaniu aspektu sociálneho štátu a tak ďalej. Pokiaľ ide o otázky politiky vlády a vládnutia, treba zohľadňovať jednoznačne verejnú mienku a všimli sme si vlastne vo viacerých členských štátoch, že tá nebola priaznivá zo strany obyvateľstva. Kroky sú nutné, ale ľudia to nevítajú značením vo viacerých krajinách. Čiže uberáme sa cestou k novému európskemu občianstvu, ale je pravdepodobné, že opäť e, bude nutné teda zrejme opäť e, nejak inovovať, pozmeniť aj zmluvu. A pokiaľ ide o financovanie, to sa týka Európskeho parlamentu aj národných parlamentov. Celkovo objem rozpočtu klesá Čiže vlastne e, vidím, stojíme pred určitou stagnáciou. E, to vidíme vlastne, že komisia koná menej, ale na druhej strane dávame jej menej prostriedkov. Takže nastáva tu určitá medzera medzi občanmi a inštitúciami. Ako môžeme teda presvedčiť tých najväčších prispievateľov, aby sa snažili navýšiť rozpočet v dobe, keď tento klesá. Investori od nás potrebujú jasný signál, že znižujeme roz- e, deficit a to určite nie je jednoduchá vec. Čo je však jasné, je to, že si musíme byť vedomí skutočnosti, že treba vlastne znižovať rozdiely na vstupní integrácie v rámci Európy. A samozrejme, vieme, že sú tu ťažkosti. Ďalšou výzvou, treťou, je vlastne vzťah EU a novými mocnosťami, ktoré sa vynárajú, ktoré rastú. Nemali by sme byť prekvapení, ak uvidíme, povedzme, nejaké G2 alebo G4, už takéto nejaké zasadnutia budú fungovať. Najmä hovoríme v tomto prípade o Číne. Doha mm, bola paralizovaná práve aj preto, že nové silnejúce mocnosti e, zaujali taký postráky zaujali. Ďalej, kohezia je tiež ohrozená a ľudia vlastne chcú fungovať podľa svojich vlastných ekonomických cyklov, závisia od exportu a vlastne aj od stupňa rozvoja vlastnej ekonomiky. Čiže zase vidíme, že sa začína prejavovať protekcionizmus, či už vo finančnom alebo energetickom odvetví. A v neposlednom rade máme pred sebou aj výzvu v tom, že chceme opäť oživiť ekonomiku, chceme vytvárať viac pracovných príležitostí. Čiže ide o to, aby aj trh služieb fungoval. Dnes aj jednotlivci, aj inštitúcie ako investori vlastne majú pred sebou problém netransparentnosti a nestability trhov. Takže v tomto smere vlastne ľudia potom začínajú hľadať istotu v určitých obligáciách, hlavne tých, ktoré vydávajú teda štáty. A preto treba venovať pozornosť aj trhu dlhopisov. To sa samozrejme môže odraziť v dlhových investíciách. Dôležité je, aby sme zmenili vlastne aj energetickú náročnosť v priemysle aby sme vlastne vybudovali viac dôvery na trhoch smerom ku európskym finančným inštrumentom. A časom, myslím si, dokážeme riešiť tieto dopady a účinky, ale jednoznačne musíme riešiť nedostatok transparentnosti e, v, pri finančných transakciách. Potrebujeme vyšší stupeň transparentnosti, aj pokiaľ ide o informácie, ktoré sú k dispozícii pred uzavretím zmluv. Napríklad, čo urobí daný subjekt prvne kúpi alebo predá. A samozrejme, potom aj následné kroky, v čom obchoduje daný subjekt, aké kroky podnikol a tak ďalej. Čiže Musíme sa zamerať aj na transakcie, ktoré vykonávajú subjekty, vykonávajúce obchody vo veľkých objemoch. Čiže je tu záujem o mobilizáciu investícií vo veľkom, kapitálu vo veľkom. A treba ale zohľadňovať aj ten sociálny aspekt a účel. Nemyslím si, že by Európsky parlament e, mal prestať byť ambiciózny v týchto oblastiach. Isté Európa má ambície pri organizovaní trhov. Nakoniec aj Spojené štáty to robia. Čiže ide o to, aby, aby sme mali vplyv, náležitý vplyv aj v rámci G20, ktorá sa tomuto tejto téme teda bude taktiež venovať. Európa má zohrávať svoju náležitú úlohu a tomto, v tejto súvislosti aj príslušná smernica o finančných trhoch zohráva významnú úlohu. V budúcnosti nás čakajú trhy z CO2, čaká nás takisto aj čoraz viac globalizovaný trh s energiou a derivátnymi eh, rôznymi energetických komodít. Tieto trhy budú potrebovať oveľa intenzívnejší a lepší dohľad. A to práve kvôli tomu, že tu dochádza často k špekuláciám. Počas francúzského predsedníctva v rámci G20 Francúzsko bude skúmať otázku regulovania týchto trhov, čo si čo bolo doposiaľ opomínané. No a okrem toho Európa musí zohrať svoju úlohu v tejto oblasti. Zvyšovanie marže rastu znamená, že by sme mali e, presunúť dôraz na vnútorný trh. Bolo tu viacero návrhov, ktoré predniesol komisár Barnie, ktoré sú naozaj veľmi dôležité. A naozaj som rád, že môžem poznamenať to, že viacero týchto odporúčaní už bolo osvojených. <clears throat> Išlo najmä o prácu, ktorá bola urobená počas minulého roka v oblasti duševného vlastníctva alebo napríklad ochrany patentového práva. Dnes je majetok v hmatateľnej, ale aj nehmatateľnej podobe. No a možno e, stále viac majetku sa presúva do nehmotnej podoby. Musíme mať kapacitu tvoriť koncepty, vytvárať myšlienky a táto kapacita je veľmi dôležitá. Je to kompetitívna konkurenčná výhoda pre rozvinuté ekonomiky. Európa musí musí použiť svoje karty, ktoré má k dispozícii. Musíme odstrániť bariéry a vytvoriť ad hoc nástroje, ak zatiaľ neexistujú. Navrhli sme 15 opatrení v rámci tohoto paktu o jednotnom trhu. Jedno z týchto opatrení hovorí o zlepšení prístupu malých a stredných podnikov na trh. Tie budú mať možnosť vytvárať pracovné príležitosti a zároveň musíme ich zosúľadiť s potrebami trhu a to prostredníctvom Small Business Act. To je naozaj niečo, čo už eh, navrhovala aj pani Lagarde, aj pán Chamblou. Musíme rovnako revidovať aj eh, smernice, ktoré hovoria o transparentnosti a perspektíve vývoja. Musíme naozaj preukázať, že vieme brať do úvahy potreby malých a stredných podnikov. A musíme zabezpečiť aj to, aby miera regulatívy bola adekvátna možnostiam týchto podnikov. Spomínal som, akým výzvam Európa bude musieť čeliť počas najbližších mesiacov a rokov. Niekedy je euro príliš vysoko, niekedy je príliš nízko. Táto nerovnováha je veľmi nebezpečná a je to problém, pretože za touto menou nestojí jeden štát v tomto smere si musíme uvedomiť, aké, ako vieme obraňovať strategické záujmy Európy a akým spôsobom dokážeme túto oblasť zosúľadiť a skonsolidovať. To je naozaj veľmi dôležité pre dlhodobú stabilitu. Takže naozaj je tu veľa oblastí, v rámci ktorých by naši partneri videli, radi videli viac eh, koherencie a súladu. Nemali by sme sa, eh, si to pomýli, budem, budú nás pozorovať podľa toho, ako sa vieme zorganizovať a ako dokážeme integrovať našu činnosť. Musíme mať schopnosť prispôsobovať sa novým novému ekonomickému a strategickému poriadku vo svete a naša dôveryhodnosť od toho bude závisieť. Európa musí napredovať, nemôžeme ustupovať, pretože v vašom prípade len stratíme. Nechceme, aby sme nechceme, aby sme zbytočne rezignovali, aby sme vzdali tento boj dopredu. Myslím si, eh, že všetci spoločne musíme čeliť týmto výzvam. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Žed. Ďakujem za toto veľmi cenné zhodnotenie. Som si istý, že to vyvolá celý rad rôznych reakcií v rámci materiálov, ktoré ste dostali od vašich delegácií a dostali ste aj formulár, ktorý vám umožní vystúpiť v rámci diskusí. Ehm, budeme ehm, vyvolávať rečníkov v chronologickom poradí, tak ako predložili svoje ehm, žiadosti o vystúpenie. Ja budem spolu predsedať s Miguelom Martinezom Martinezom, ktorého, som už, ktorého už poznám viacero rokov. Budeme vyvolávať jednotlivých rečníkov a budeme musieť veľmi prísne dodržiavať čas. Každý má len 3 minúty, máme pomerne dlhý zoznam prihlásených rečníkov uvidíte, že ten čas sa vám bude odpočítavať na obrazovke. Obrazovky sú napravo a naľavo odo mňa. to je v podstate jediné, jediné miesto, kde na pravej a na ľavej strane sa hovorí to isté. Rovnako môžete použiť aj vaše modré karty, modré, modré papiere, tak povediac, pre akomkoľvek vystúpení, ktorýkoľvek zo zúčastnených poslancov môže dvihnúť modrú kartičku. A to znamená, že chce predložiť doplňujúcu otázku v rozsahu pol minúty na margo toho, čo, bolo, čo, čo zaznelo. A rečník bude mať 30 sekúnd, aby na túto otázku odpovedal. Je to zložité, ale pevne veríme, že to bude dobre fungovať. Kto by rád teraz eh, tomuto bodu zdvihol modrú otázku, pretože samozrejme to platí aj pre eh, predsedajúcich. Zdá sa, že nik. Takže zradili sme rečníkov do poradia. E, vystúpi pán Vidbrod z Polského senátu, ktorý bude mať česť a poctu vystúpiť ako prvý rečník. Takže máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci, dámy a páni. Naša dnešná diskusia veľmi dobre reaguje na viaceré naše rokovania na úrovni Európskej únie, najmä tam, kde hovoríme o boji proti globálnym dôsledkom ekonomickej a hospodárskej krízy. Na druhej strane veľmi dobre vidíme, koľko detajlov v podstate vstupuje do našich diskusí a nik nepochybuje o tom, že ktorákoľvek z týchto oblastí, o ktorých budeme hovoriť a ktorým sa budeme venovať v rámci troch pracovných skupín, by mohla byť sama o sebe témou plenárnej diskusie a naozaj súhlasím aj s predsedom parlamentu Buzekom, že potrebujeme konať, potrebujeme navrhnúť konkrétne kroky. Polsko podporuje takéto kroky, ale najprv musíme vidieť lepšiu koordináciu takýchto aktivít na úrovni EÚ, ale aj na národnej úrovni. Viacero tém sa rozhoduje na národnej úrovni, a efektivita takýchto krokov je potom adekvátne zabezpečená. Sme častokrát obmedzení aj časom a práve preto veľa tém, e, mnohých tém sa len dotkneme, ale tak či tak je to naozaj rozhodne dobrý moment na to, aby sme sa pozreli e, na to, čo sa nám podarilo zatiaľ dosiahnuť a rozmýšľali nad tým, ako napredovať ďalej. Ekonomická, sociálna a hospodárska kríza už takmer končí, ale mnohí experti, ale aj bežní ľudia, bežní ľudia v Portugalsku, Grécku, Španielsku si myslia, že táto kríza ešte rozhodne bude pokračovať. A tí, ktorí vidia prvé náznaky ekonomického a hospodárskeho rastu a obnovy, vedia, že tieto náznaky sú veľmi krehké. Vedia, že akékoľvek kroky k uzavretiu alebo ukončeniu spoločného trhu, k dokončeniu spoločného trhu a zavádzanie nových prvkov stratégie EU 2020, rovnako ako aj nových prvkov spoločného európskeho trhu, bude musieť brať do úvahy rozpočtové obmedzenia jednotlivých členských štátov Európskej únie a obávam sa, že naozaj hlboko, hlboko siahle reformy verejných financií nebudú viesť k nejakým ambiciozným projektom, ktoré by zahrňali aj iné finančné potreby. A rovnako aj predrečníci hovorili o týchto potrebách. A to môžeme vnímať ako ambiciozne ciele, ktoré chceme dosiahnuť na v úrovni Európskej únie, napríklad znižovanie nezamestnanosti a zabezpečenie ekonomického rastu. Myslím si, že máme rovnako rezervy aj čo sa týka našej vízie. E, jednak to, ako sa vysporiadať s globálnou konkurenciou zo strany USA, zo, zo strany Číny. Také vlajkové projekty, ako je projekt ITA alebo projekt Galileo, by mohli vlastne zmenšiť tú medzeru, tú priepasť medzi Európskou úniou a tými najvýkonnejšími ekonomikami na globálnej scéne. Myslím si, že nový rozpočet pre nové finančné obdobie nebude rozhodne dostatočný na to, aby sme zabezpečili tieto potreby a dokončili tieto projekty. Moja posledná otázka je, čo si myslíte, akým spôsobom dokážeme dosiahnuť tie strednodobé parametre, ktoré sú vytýčené v rámci stratégií EU 2020, napríklad 3%, e, 3% e, objem HDP do vedeckého výskumu, ak väčšina členských štátov e, navrhuje menšie objemy. Ďakujem veľmi pekne. Ukončili ste vaše vystúpenie naozaj vo veľkej rýchlosti a v správnom čase. Za to vám ďakujeme. Nevidel som žiadnu modrú kartu. Tak teraz má slovo pán Lino Duilio, ktorý je z dolnej komory talianského parlamentu. Ďakujem vám pekne, príjemné popoludne vám všetkým. A jeden z rečníkov hovoril to, že nie, každá chor- že nie všetky choroby majú e, len zlé stránky. Táto kríza napríklad priniesla aj e, dôraz na to, že zabezpečujeme väčšiu mieru ekonomickej integrácie v Európe, čo je možno trochu e, opačné voči tendenciám z posledných rokov. Počas posledných rokov sme sa len exkluzívne venovali e, dlhému ústavnému procesu v Európskej únii. Ale e, počas ekonomickej krízy musíme vytvárať podmienky preto, aby sme vytvorili priestor a podklady pre hospodárskú a ekonomickú, ale aj politickú dohodu. A to prostredníctvom konkrétnych krokov, tak aby sme naplnili očakávania konkrétnych občanov. Veľmi dobre vieme, čo povedal aj Jean Monnet. On hovoril, že ekonomická integrácia, ktorá bude vytvárať solidaritu medzi e, občanmi a štátmi, bude v podstate najlepšie preukazovať to ovocie, ktoré prinesie, e, e, prinesie hospodárska integrácia. Stratégia do Európskej únie do roku 2020 e, hospodárske riadenie a správa, rovnako ako aj jednotné riadenie spoločného trhu nám môžu pomôcť dosiahnuť tento cieľ. A to za predpokladu, že národné inštitúcie, ale aj EÚ inštitúcie budú mať adekvátnu odvahu preukázať ambície, ktoré, ktoré sú kľúčové tieto nástroje sa musia predovšetkým sústrediť na to, aby sme zabezpečili ekonomický rast a rast e, zamestnanosti. Nie len dosiahli stabilitu. Potrebujeme zabezpečiť, aby tu bola koordinácia, ktorá bude pokrývať nie len e, rozpočty jednotlivých členských štátov, ale musíme sa pozrieť aj na ich e, E, na ich kvalitu. Musíme adekvátne objem prostriedkov vynakladať na znalostnú ekonomiku, na budovanie infraštruktúry. Rovnako súhlasím aj s tým, že musíme sa pokúsiť obmedziť negatívnu konkurenciu medzi viacerými hospodárskymi režimami. To môže v podstate vyvolávať aj napätie medzi viacerými daňovými a e, daňovými systémami a systémami sociálneho zabezpečenia. Súhlasím aj s tým, že je nevyhnutné bojovať proti neférovej daňovej súťaži, nekalej daňovej súťaži medzi členskými štátmi. Podobne ako hovoril aj predchádzajúci rečník, to, čo nám chýba v stratégii EU 2020 v oblasti ekonomického riadenia, je osobitná pozornosť, ktorú musíme klásť externému rozmeru e, Ciele Európy do roku 2020 boli predložené bez adekvátnej analýzy globálnych trendov, ako keby rast a tvorba pracovných príležitostí boli úplne nezávislé od zvyšku sveta. A je to tak trochu zvláštne, že v podstate nemáme žiadne návrhy, ktoré by nám pomohli vytvoriť e, jednotné zastúpenie Európskej únie na pôde medzinárodných organizácií. A to je napriek tomu, že to zmluva umožňuje je tu právny základ, ktorý by to povoloval. Dovolte mi uzavrieť vystúpenie tým, že spomeniem aj skutočnosť, že dochádza k reforme európskeho rozpočtu. Rovnako súhlasím aj s tým, že európska politika bude neefektívna, ak nebudeme mať adekvátne rozpočtové prostriedky k dispozícii. Nemôžeme jednoducho len robiť škrty. Potrebujeme nad tým hĺbšie premýšľať. A Chceme, aby Európa dokázala konkurovať na medzárodnej úrovni. Ďakujem veľmi pekne. Nevidím, že by sa niekto hlásil ako doplňujúci s doplňujúcou otázkou. A od slovo teda dám... Aha, vidím, že tu je e, modrá karta. Nech sa páči. Nech sa páči, predstavte sa. Dobrý deň, som Ludek Šeftych, som predseda výboru pre zahraničné záležitosti Českého senátu. Dovolte mi pokračovať po česky. Rád by som sa len spýtal e, rečníka, čo vidí nekalé a čo vidí škodlivé na daniach. Je známe, že napríklad nižšie percento výberu daní prinesie naopak väčší výber daní. Čiže v čom vidí nekalú, nekalosť a súťaž o čo najnižšiu daň? Ďakujem pekne a pán Dulio, máte, sa, Dulio, máte slovo na odpoveď. Máte priestor na odpoveď, nech sa páči. No, chápem, že súťaž medzi jednotlivými členskými štátmi, v rámci súťaže medzi jednotlivými členskými štátmi mala existovať akási minimálna úroveň zdanenia, tak aby sme sa vyhli tomu, že tu budú krajiny, ktoré sa potom venujú, ktoré potom vlastne smerujú k nekalej daňovej súťaži a to má negatívny dopad na iné krajiny ak by sme nemali daňovú koordináciu, tak eh, v konečnom dôsledku by to viedlo k zbytočnej súťaži medzi členskými štátmi. A to bude rozhodne negatívne. Takže potrebujeme tu mať väčšiu mieru uniformity a väčšiu mieru koordinácie. Aspoň taký, je, taký bol môj výklad toho, čo zaznelo skôr. A síce, že musíme premyšľať nad tým, aby sme zaviedli akúsi minimálnu úroveň dane, minimálnu daňovú sadzbu, tak aby sme sa vyhli nekalej súťaži. Ďakujem veľmi pekne za doplnenie. Na túto reakciu už nie je možná ďalšia otázka. Teraz vystúpi pani Dana Vahalová z Dolnej komory Českého parlamentu. Ďakujem veľmi pekne za slovo, dámy a páni. Svetová ekonomika bola zasiahnutá globálnou krízou, ktorá viedla k bankrotom bank, podnikov, ale aj jedincov. Kríza nás núti čoraz, čoraz viac premyšľať nad tým, ako ju efektívne a globálne zvládnuť. Žiaden členský štát Európskej únie nedokáže čeliť tejto kríze ako osamotený štát. Stále pretrvávajúca kríza nám priniesla jednu veľmi dôležitú skúsenosť. A síce, že trvalo udržateľný rast nedokážeme dosiahnuť na základe krátkodobého riešenia len krátkodobých ekonomických cieľov. Špekulatívna maximalizácia ziskov v krátkodobom horizonte prináša v dlhodobom pohľade zníženie možnosti rastu do budúcnosti. Jednoducho budúc, súčasnosť požiada budúcnosť. Ekonomický rast v rámci Európskej únie predovšetkým by mal byť zameraný na dosiahnutie trvale udržateľného rastu. Nie je náhodou, že pojem trvale udržateľný rast je kľúčový pri tvorbe stratégie Európskej únie. Teraz je dôležité, aby toto uvažovanie e, si osvojila aj európsky podnikateľský sektor. Najmä v tejto dobe boja proti zmenám v klíme je to naozaj veľmi dôležité. A práve v tomto je veľmi dôležité, aby európska ekonomika za svoj vlastný cieľ, e, si vytýčila aj dosiahnutie zhody medzi ziskom a ochranou životného a sociálneho prostredia. Členské štáty, ktoré sú schopné v riadení ekonomiky presadiť tento koncept, sú v dlhodobej perspektíve úspeš, úspešnejšie ako tie, ktoré tento koncept zanedbávajú a veria len neobmedzenému trhu. Koncept dlhodobého rozvoja je totiž založený na orientácii jednotlivých krajín na rozvoj svojho inovatívneho priemyslu ak čerpám väčšinu prospechu z výrobných činností, tak automaticky musím rozmýšľať dlhodobo. Pokiaľ je hlavným motorom rastu HDP finančné odvetvie a služby, tak zákonite moje uvažovanie bude mať len krátkodobý charakter. Orientácia na dlhodobé projekty, ako je napríklad inovatívny priemysel, dokážeme vytvárať aj kvalitné dlhodobé pracovné miesta. Nie je preto náhoda, že napríklad v Európe boli krízov zasiahnuté pre všetkým krajiny s veľkým podielom finančného sektoru na ekonomike, ekonomike, pričom krajiny, ktoré sa spoliehajú na svoju rozvinutú priemyslovú základňu s vysokým podielom nových technológií, sú schopné tejto kríze efektívne čeliť zvýšeným exportom. Teraz máme ale veľkú obavu, že politika rozpočtových škrtov nie je dobrým riešením. Môže prehlbiť stagnáciu ekonomiky a narušiť sociálny zmier. A práve v tejto súvislosti Európska únia by mala konať ako koordinátor sociálne udržateľného rozvoja v Európe. Práve v tomto vidíme hlavný význam pojmu European Economic Government. Práve preto vítame toto stretnutie ako ďalšiu možnosť poradiť sa, ako dosiahnuť um, sociálne udržateľný rozvoj v Európe. Ďakujem pekne. Ah, Ďakujem pekne. Vidím, že tu bola modrá karta. Tá, tá síce nie je modrá, nech sa páči, máte slovo. Nech sa páči. Andrzej Gavaževský z Polského Sejmu. Predrečnička spomenula, že rozvoj a rast firiem respektíve hovorila o udržateľnom raste firiem a nebola veľmi entuziastická ohľadom o tvorby zisku, ale treba povedať, že každý, potravi, každý kódex každej firmy hovorí o tom, že kľúčovým cieľom je vytvárať zisk. Takže akým spôsobom máme motivovať firmy k tomu, aby rástli udržateľným spôsobom a čo to znamená v praxi? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a nech sa páči priestor na odpoveď. Pani Vahalová, nech sa páči, máte priestor na odpoveď. Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že firmy môžeme motivovať aj rôznou podporou, rôznymi projektami. Môžeme ich motivovať k tomu, aby zamestnávali ľudí. A táto motivácia by mala teda vychádzať od nás, z Európskej únie. Merci bien. J'ai le plaisir de la parole. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dám slovo pánovi Pierre Legierovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rád by som povedal to, že Jean-Pierre Jouet veľmi dobre ukázal, ako Európa vyslala veľmi silný a pozitívny signál odozvy na krízu. Hoci Európu kritizujeme, častokrát treba povedať, že Európa štyrikrát zasiahla pri veľmi vážnych krízach a tie nás viedli ku kríze, ako bola kríza v roku 1929. A to nás samozrejme viedlo k nutným odpovediam a odozvám. Súhlasím s tým, že dnes aj Európska únia potrebná viac ako kedykoľvek predtým. Pred troma alebo štyrmi rokmi ľudia hovorili, že svet sa neustále mení, e, veci sa posúvajú dopredu, ale ale teraz treba povedať, že každý deň je zrejmé, e, že pri neustálých výzvach, o ktorým dochádza, je nevyhnutné, že Európu takú Európu, ako vidíme, a silnú Európu budeme potrebovať viac ako kedykoľvek predtým. Európsky summit z 28. a 29. októbra odkázal práve na bod, ktorý sa nachádza v správe pracovnej skupine prezidenta Van Rompuya. Rada podporila e, euro a podporila tieto navrhované opatrenia a odpovedala aj na otázku nedostatku konkurencieschopnosti e, tým, že sa v podstate vytvoril fond stability, ktorý je postavený na komunitárnej práci, ktorú robí komisie aj parlament. Členské štáty e, dokázali preukázať, že vedia napredovať vedia napredovať v tom, že vytvárajú e, systémy ekonomického riadenia a dozoru a rád by som iba zacitoval Carnegie Evion správu, ktorú e, vytvoril naše národné zhromaždenie, francúzske národné zhromaždenie. A rád by som trval rovnako aj na tom, že Európa z tohoto súboja vyšla posilnená a, na, a, a, a Európsky samec 2. decembra by mal naďalej pokračovať v tejto tendencii. Rád by som povedal ešte dva body. No, v prvom rade potrebujeme lepším spôsobom angažovať Európsky parlament, ale aj národné parlamenty. Všetci máme svoju úlohu, v tomto smere musíme zohrať. Tak národné parlamenty, ako aj Európsky parlament. A musíme prispieť do tejto diskusii. To je práve dôvod, prečo sme e, si prijali túto iniciatívu spolu s hospodárskym výborom e, Národného zhromaždenia vo Francúzsku. A navrhli sme špeciálne nadnárodné zhromaždenie parlamentné, alebo teda celoeurópske parlamentné zhromaždenie, ktoré by sa malo kovať každý rok v v, v máji, malo by to byť zástupcovia eh, rozpočtových výborov jednotlivých národných parlamentov, zároveň aj parla- rozpočtového výboru Európskeho parlamentu. Je naozaj veľmi dôležité, aby sme vytvorili väčšie, lepšie spájanie a zároveň e, lepšie prepájali budúce investície s oblastiami rozvoja, udržateľného rozvoja a zároveň e, investíciami do obrany je naozaj veľmi dôležité, aby sme zabezpečili to, že národné rozpočty budú adekvátne koordinované na celoeurópskej úrovni a zároveň musíme efektívnejšie premýšľať nad ziskom alebo zabezpečením vlastných zdrojov na európskej úrovni. Ďakujem pekne, Pier. Nevidím žiadnu modrú kartu, takže odozdávam predsedníctvo pánovi Martinezovi. Takže on je na to určite veľmi dobre zvyknutý a veľmi dobre sa toho zhostí. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán eh, predsedajúci. Ďakujem pekne, Herman. Máme tu, tu rad eh, rečníkov, ktorí vystúpili. Prvým je Jean-Pierre Audi z Európskeho parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, cení ministri, kolegovia. Eh, dovolte, aby sa vám poďakovať za to, že ste organizovali toto, toto stretnutie. Poďakoval by som všetkým spolupredsedajúcim, pretože viem, že Elegancia je naozaj veľmi dôležitá vec, ale je mi veľmi ľúto, že nie je tu veľa, priveľa um, europoslancov. No, myšlienka, že je treba zabezpečiť takéto, tak, viac takýchto stretnutí pre budúcnosť, pretože je to veľmi dobrá myšlienka pre budúcnosť Európy a je dôležité, aby sa tento meeting organizoval takisto ako hociaké iné schôdze. Takže to sú veci, ktoré si musíme s parlamentami prediskutovať a takéto schôze by mali byť častejšie. Teraz by som sa vrátil k tomu, čo tu bolo povedané, to, čo povedal pán Mekie, že je potrebné zabezpečiť lepšiu koordináciu medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami a bolo by treba ehm, prestať s nejakou konkurenciou alebo s nejakou rivalitou medzi týmito parlamentami. Ehm, takisto sú tu aj rôzne tlaky rôznych politických skupín v parlamente, ktoré vlastne ehm, často ovplyvňujú hlavy štátov, e, ako napríklad v prípade pani Merkelovej alebo pána Sarkozyho. E, alebo často býva e, ju stretnutia medzi parlamentami národným a, a európskym parlamentom sú opomínané napríklad aj pani Merkelová, aj pani Sarkozy nikdy to nespomenuli. Takže našou výzvou na dnes je, aby sme si povedali, akým spôsobom sa chceme zorganizovať, akým spôsobom chceme správať európsky svetadiel. Je potrebné, aby sme dali dokopy naše zdroje a prostriedky, aby som chcel hneď urobiť prvý návrh a to, aby sme uskutočnili finančný audit európskeho e, svetadielu tak ako niektorí kolegovia hovoria často, napríklad kolega Ramasur, e, že je tu 27 rôznych e, armád, 27 rôznych e, administratív, máme celé množstvo a veľké množstvo rôznych konzulátov v rôznych častiach sveta, keby sme skutočne dokázali dať dokopy sily a tý, koľko by bolo úspor tým, že by sme prepojili napríklad naše správne orgány, určite by to bolo veľmi užitočné. Takže taká, takýto audit na úrovni celého kontinentu by umožnil mm, úspory v oblasti obrany, výskumu, verejnej správy. A bolo by to taký mechanizmus, ktorý by bol vlastne doplňujúcim mechanizmom k európskemu polroku. A my, členovia Európskeho parlamentu spolu s e, členmi národných parlamentov, keď musíme čeliť výzvam, ktoré stoja pred nami, mali by sme byť schopní koordinovať naše pôsobenie aj nad rámec e, koordinácie na vládnou úroveň, nad vládnou úrovnou. Avšak je treba zabezpečiť dobrú rovnováhu medzi tým, čo je úrovneň spoločenstva, teda komunitárna otázka, čo je medzivládna otázka. Občania však takéto rôzne rozdiely nevnímajú a pre nich sú najdôležitejšie už len výsledky. A niekedy je to metóda medzivládnej dohody, niekedy je to um, komunitárny postup, niekedy sú to jednotlivé národné vlády, ktoré koordinujú svoj postup a niekedy sme to my, ktorým fungujeme ako zložka dozoru nad východnými orgánmi, ale musíme naozaj naše úsilie prepojiť, tak aby medzi vládami štátov a medzi pôsobením e, z Európskeho spoločenstva, aby sme boli schopní postaviť sa čelom tých veľkým výzvam, ktoré pred Európou dnes stoja. Ďakujem pekne, pán Ody. E, a ďakujem pekne za váš príspevok. E, Mm, pani Eštenová dokonca je v mojom výbore, ehm, takže nie je možné, aby každý bol všade ehm, na každom mieste, ale v podstate to sú práve politické skupiny, ktoré vlastne nechcú, aby sa organizovali takéto schôdze počas e, týždňov E, kedy e, sú zasadnutia výborov a v podstate parlament má svoj e, časový harmonogram, ale beriem vašu, naraž, vašu, vašu pripomienku, ktorá sa týkala obmedzenej účasti našich kolegov na tejto schôdzi. Ale je to výsledok plánovania harmonogramu. Teraz má slovo pán Filip. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, kolegovia. Predovšetkým ja by som chcel všetkým zablahoželať za to, e, že, sme, že ste sem prišli a že sme všetci tu môžeme byť spoločne, e, pretože musíme uvažovať o európskej budúcnosti spoločne, pretože my, sa, my, do, my do nej smerujeme, či to chceme alebo nechceme. E, musíme jednoducho predpovedať, čo sa bude diať po skončení krízy. Otázka, ktorú nám budú klásť naši občania, bude, že či po kríze nastanú lepšie časy. Ja sa pamätám, e, keď som bol v predchádzajúcom mandáte e, europoslancom a v septembri 2008 za francúzského predsedníctva v Štrasburgu prezident Sarkozy e, oznámil začiatok ekonomickej krízy v Európe. Bolo to asi 15. septembra a e, vidím, že mám ešte stále 3 minúty, ako, tak to je veľmi dobré. Sa mi obnovil <laughs> môj rečnícky čas. Takže ako som povedal, e, pán predseda Barozo vytvoril výbor pre ekonomickú analýzu, ktorý mal pripraviť e, nejaké riešenia krí- krízy. Nož, a teraz sa mi ťažko hovorí alebo pýta, že či tento výbor splnil svoje, e, svoju úlohu, či nie. Problémom je, že naše stretnutia by nemali byť také sporadické. Mali by sme častejšie diskutovať o týchto otázkach, pretože tu hovoríme vlastne hlavne o e, reputácii, alebo ide nám hlavne o reputáciu e, politikov v Európe, či už sú to politici z národných parlamentov alebo z Európskeho parlamentu. Um, verím, že komunikácia medzi nami na európskej úrovni je podstatná. keď e, občania chcú pochopiť, e, aká je logika za našimi rozhodnutiami a za, našimi, za našou legislatívou. A to musí byť, hovorím o legislatíve, ktorú prijímajú tak národné parlamenty, ako aj Európsky parlament. Takisto hovorím aj o tej skutočnosti, že ešte stále je množstvo otvorených e, otázok, sú to mm, otvorené otázky, ktoré sa musia riešiť na európskej úrovni, či už sú to otázky, ktoré súvisia s energiou, s emisiami CO2, alebo s mm, koheznými fondami, z perspektívu od roku 2013 do roku, po roku teda 2013. Toto všetko sú zatiaľ nevyriešené otázky. Dnes máme na stole nový balíček na riešenie krízy, ktoré by chcela EÚ vyslať členským štátom. Samozrejme, že, EU, že Rumunsko podporuje všetky tieto, alebo celý tento balíček, ktorý Európsky parlament spolu s Radou a komisiou predloží na pripomienkovanie, ale je veľmi dôležité, aby táto komunikácia medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami pokračovala tak, ako by mala. a pretože tu hlavne ide predovšetkým o reputáciu riešenia týchto problémov, pretože v kríze vždy bohatí sa stávajú bohatšími a chudobní chudobnejšími a toto je jeden z problémov, ktorý európsky politici na úrovni európskej aj domácej musia vzať do úvahy. Predseda, um, ja ako teda Európskeho parlamentu som pôvodne sa rozhodol, že nebudeme používať eh, časomieru, ale sme to už teraz vyriešili. Teraz dám slovo pánovi pán Domelovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Júci. Pán predseda, chcel by som podporiť to, čo povedal pán Flao keď povedal, že Európska komisia e, musí zabezpečiť, aby sa lepšie distribuovali príjmy v Európe a európska kríza by mala spôsobiť lepšiu európsku koordináciu. Avšak e, e, to nemusí znamenať nejak rovnaké, eh, rovnomerné rozlo, rozloženie príjmov alebo ef, nejaký efektívny plán boja proti nezamestnanosti. To, čo, vy, čo sme svedkami, tak národné vlády sú ochotné zachrániť veľké priemyselné podniky e, alebo banky e, alebo veľké firmy, ktoré vyrábajú vozidla a na to použijú peniaze daných poplatníkov, tak chápem, že ľudia sú veľmi skeptickí voči tomuto všetkému a chápem ich obavu o zamestnanosť. Mám tu na tri otázky, ktoré by som chcel položiť. Predovšetkým, poprvé, nemali by sme náhodou pokračovať v hodnotení novej liberálnej politiky, ktorá sa tu vlastne uplatňuje v Európe taký postliberalizmus, e, ktorý ovláda momentálne Holandsko, ktorý e, zničil veľké množstvo slušných, e, slušných jobov na úroveň jobov v McDonalde. A takisto sa veľmi nízka priorita dáva boju proti chudobe a nezamestnanosti. A stále sa tu snaží o to, aby ekonomika sa kračala ďalej a takisto otázka európskej síly nemala by predstavovať to, že Národný parlament by mal by mali súhlasiť s väčšou ekonomickou solidaritou medzi, alebo v rámci Európy pretože nebudeme náhodou musieť čeliť ešte väčšej kríze a to bude kríza dôvery v európsku politiku a to bude práve ten koniec e, európskej politiky, pretože to, stratíme dôveru občanov. Predseda, uzavreli sme e, zoznam rečníkov. Máme ešte dosť dlhý zoznam rečníkov pred sebou a teda zoteraz sa už nikto nebude môcť prihlásiť. Každého by som požiadal o 3 minúty, aby nehovoril dlhšie. Teraz dávam slovo pani, e, pani Lunáček. Ako bývalá členka parlamentu a teraz ako Národného parlamentu by som pozvala pozdravila aj rakúskeho kolegu a teraz ako členka Európskeho parlamentu by som sa chcela takisto vyjadriť tomu, čo povedal kolega o nedostatku europoslancov. Ja by som chcela len povedať, že na budúce by sme mali e, zabezpečiť to, aby výbory, ktoré pracovali e, v rov, na rovnakej téme, sa neorganizovali e, v rovnakom čase, teda schôdza výboru ekon a podobne. Takže čo sa tejto otázky mať e, spoločné e, stretnutia medzi národnými parlamentami a európskymi. Ja to považujem za extrémne dôležité, pretože často sme svedkami toho, že osobitne v časoch krízy my z Európskeho parlamentu vyžadujeme silnejšiu koordináciu ekonomických politik, ale chceme aj kontrolu národných rozpočtov. A tie veľmi často, a verím tomu, že mnohí budete, budete súhlasiť s nami, že si vyžadujú veľmi prísnu kontrolu, alebo že kontrola národného rozpočtu je veľmi dôležitá, ako napríklad e, kontrola Eurostatom, pretože je to veľmi dôležité pre budúcnosť. Viem, že voči tomu kladú veľký odpor hlavne vlády, ale aj národné parlamenty, takže ja si myslím, že existuje tu veľmi silná potreba mať viacej takýchto stretnutí medzi e, národnými parlamentami a Európskym parlamentom a to by malo byť pravidelné kde by sme si vlastne objasnili, alebo by sme sa dopracovali k spoločnému chápaniu toho, čo je európske, čo je národné, alebo aby sme to lepšie, lepšie sa priblížili. A nedívali sa na niektoré otázky, že to sú čisto európske a toto sú čisto národné. A Európsky parlament takisto <coughs> robil, alebo uskutočnil veľké návrhy Avšak problémom potom je, že návrhy na úrovni rady prepadnú alebo nedostanú takú, taký rozmer, ako my by sme chceli. A chceli by sme vlastne diskutovať o tom s vami, že či by ste tiež boli za to, lebo to, že vlády sa vrátia domov e, a povedia do médií domáci, že no Bruselu sa to a to nepodarilo zase. E, takže, ale my tu v Európskom parlamente e, sme vystupovali ostro, často proti mnozným, rôznym problémom napríklad my v Európskom parlamente, čo sa týka zdaňovania finančných transakcií, sme hlasovali o tom vo výbore a väčšina bola za. A mnohí v národných parlamentoch boli za, bo všade boli väčšiny za a napriek tomu sa to nepodarilo pretlačiť. Takže by som e, vás požiadala o to, aby ste vy v národných parlamentoch tlačili po tých istých veciach, o ktoré nám tu ide, aby bola je lepšia kontrola rozpočtov na národnej úrovni, aby e, tak, aby to tu bola určitá daňová harmonizácia, možno, že nie až koordinácia, m, pretože e, vlády e, potrebujú peniaze, to je vec, ktorá je dôležitá nielen pre moju politickú skupinu a je dôležité, aby sme investovali viac do energetickej efektívnosti a zbavili sa fosilných palív a tým vytvárali pracovné miesta, pretože to je asi jedna z najväčších obav európskych občanov, ktoré momentálne majú a takisto možno by to bola aj správna odpoveď pre výzvy krízy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz slovo dostane pán eh, Alberto Costa. Eh, predseda je prerušený eh, poslancom, ktorý sa žiada o slovo. E, predseda, najprv by som e, sa spýtala pani Lunaček, že či akceptuje otázku a vy máte 30 sekúnd na to, aby ste poroležili otázku a potom 30 sekúnd dostane pani Lunaček, aby vám na otázku zodpovedala. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Lunaček. hovorila o tom, že potrebujeme mať e, lepšie pochopenie v členských štátoch pre väčšiu kontrolu našich rozpočtov. Myslím si, že ak bude väčšia kontrola, ktorá bude predstavovať hlavne zasahovanie do rôznych trhov a podobne, a do dôchodku a podobne, tak určite si to nezíska podporu na národnej úrovni, e, pani Lonaček. Ale ja si myslím, že všetci súhlasíme s tým, že jedným z problémov krízy v Európskej únii aj na globálnej úrovni je to, keďže máme túto spoločný trh, tak väčšina z nás má e, aj spoločnú menu, avšak e, nedostatok kontroly národných rozpočtov poviedol, alebo viedol ku kríze, aká bola, ako je napríklad v Grécku a je potrebné zabezpečiť spravdivé e, informácie o tom, v akom stave je krajina. Čiže niektorí to môžu, že môžu vidieť ako zásah zvonku, ale v otázkach vnútorného trhu tu, mm, tam nemôžeme hovoriť o nejakých zásahoch, ale keď máme spoločný trh, tak tu musia byť spoločné normy a tie by mali potom platiť aj na tento aspekt tej spoločnej kontroly. Predseda, e, ďakujem pekne, teraz dávam slovo Albertovi Kostovi z Portugalska. E, ďakujem pekne, pán predseda. Kríza by sa mala stať príležitosťou na to, aby e, sme e, sa spamätali. Myslím si, že toto je veľmi pozitívny prístup a nevyhnutný a preto je dôležité, aby tie súčasné reformy sme príliš e, nevyčerpali. Uvedieme niekoľko príkladov, konkrétne dva zo súčasnej reality Európy. Poprvé, tá myšlienka, že Európania sa domnievajú, že ich ťažkosti sa neustále prehlbujú, že je neustále dôležitejšie venovať sa diskusiám o krízach. E, tu ide predovšetkým o dôveru, o zvyšovanie dôvery. E, Isté, že je tu možnosť e, zaviesť sankcie tak, aby tie krajiny v Rade ministrov museli príslušne hlasovať. Tento európsky polrok je veľmi prínosný pre hospodárskú koordináciu, ale je tiež dôležitejšie, aby dôležité, aby národné parlamenty boli tiež zakomponované do tohto procesu, tak ako to už zaznelo, tak, aby to nevyzeralo tak, že až v druhom roku potom získava informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré boli odhlasované v prvom roku. Teda je potrebné zabezpečiť väčšiu integritu európskeho legislatívneho procesu, aby všetko prebiehalo demokraticky, otvorene, tak aby sa v nedefinovali e, obsahy legislatívnych návrhov už v predstihu, pretože v súlade s Lisabonskou zmluvou aj národné parlamenty majú právo vyjadrovať sa k legislatívnym návrhom. Teda situácia, ktorá vznikla v súvislosti s touto pracovnou skupinou, e, sa nesmie stať precedentným príkladom tak, aby sa ovplyvňovali legislatívne návrhy e, v tých oblastiach, v ktorých je nevyhnutná reforma legislatívy. E, ďalej, pracovná reforma Lisabonskej zmluvy, e, to myslím, že je dobré posolstvo pre všetkých Európov. Alebo nie je tento, táto zmluva prínosná pre občanov? E, ja si myslím, že národné parlamenty by mali spolupracovať na prepracovanie Lisabonskej zmluvy. Mali by sme prispieť k tomu, tak aby sa vyriešili problémy, ktoré pretrvajú, pretože Takto bola Lisabonská zmluva ratifikovaná. Ide tu o prepracovanie, nie nevyhnutne zjednodušenie a napokon takto sa to neuvádza v Lisabonskej zmluve. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán Milan Zver. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, najskôr by som rád vyjadril potešenie, že mám príležitosť vystúpiť na tomto fóre a taktiež by som rád eh, podporil vám eh, tú výčitku, že tu nie je príliš veľa poslancov eh, z Európskeho parlamentu. Eh, bol by som rád, keby v budúcnosti tu bolo viac poslancov Európskeho parlamentu, preto je skutočne obrovskou radosťou stretávať sa s kolegami z národných parlamentov. Rád by som uvedol nasledovné politici, ekonómovia, oficiálni predstavitelia, finančníci. Nás nedokážu vytiahnuť z tejto krízy a keď dokážu, tak iba dočasne. Už v správe Monty sa uvádza, eh, že je Mm, rozdiel medzi tým, čo sa poskytuje na úrovni vzdelávania v Európe a medzi tým, čo potrebuje pracovný trh. Vidíme, e, že systémy vzdelávania nefungujú, ak produkujú takých absolventov, ktorí e, sa nie sú schopní presadiť na pracovnom trhu. A v správe Monty sa uvádza, že aj v negatívnom hospodárskom raste sú konkrétne profily, ktoré firmy potrebujú a nemajú možnosť ich získať. Teda ja by som bol veľmi rád, keby sme sa najskôr snažili presadiť rozsiahlu reformu vzdelávacích systémov v členských štátoch a aj na úrovni stredného školstva, aj na úrovni odbornej prípravy a taktiež e, na tej vyššej úrovni, to je súčasťou bolonského procesu aj kodanský, aj bolonský proces je potrebné skonsolidovať tak, aby skutočne európske hospodárstvo e, získalo tých odborníkov, ktoré potrebuje. Ďakujem pekne. Vážny pán kolega, rád by som pripomenul, že zoznam rečníkov je teraz uzavretý. Inak totiž nám unikne prejav pána Žiliho, čo bola skutočne veľká škoda. Teda prosím, už nežiadajte naviac o slovo, pretože zo záverečníkov je už uzavretý. Teraz eh, by som rada o slovo pánovi Sevcikovi eh, z Českého senátu. Ďakujem za to, že toto eh, dôležité stretnutie ste zorganizovali. Myslím, že nie je možné nahradiť takéto stretnutie a to ani na stretnutí kozaku, pretože tam nemôžeme rokovať tak podrobne a ako na týchto schôdzach. Musím povedať, e, že kríza e, sa týka e, presadenia konkrétnej schopnosti Európskej únie voči zvyšku sveta. A až po tejto kríze sme sa viac začali konkrétnejšie venovať témam a ironicky si dovolím tvrdiť, že sme dokonca už dlho potrebovali takúto krízu. Myslím, že v tejto krízi sa, kríze sa Európska únia konala veľmi, zachovala veľmi dobre. Myslím, že to, že sa nám podarilo zavrať protekcionizmu, bol veľmi výnimočný krok. Bol to dôležitý prejav skutočnej solidarity s ostatnými. Nie všade sa to podarilo. U nás v Únii sa to však podarilo. Pán Joaie bol vtedy štátnym tajomníkom a a aj jemu patrí vďaka za toto opatrenie. Vidíme, že niektoré členské štáty preferujú skôr ochranu vnútorného trhu alebo rozvoj vnútorného trhu. Iné štáty chcú skôr regulovať tento trh. Teda sú to do určitej miery aj protikladné snahy. Ja by som sa chcela opýtať, e, akým spôsobom sa vyvíjajú diskusie v rámci Európskeho parlamentu a ktoré z týchto smerovaní sa bude viac preferovať, respektíve či budete mať možnosť e, e, sklbiť tieto dve smerovania. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz eh, by som rád dal slovo pánovi Karešovi z francúzského parlamentu. Ďakujem pekne. Eh, vystupujem tu teraz po pánovi Žujetovi, ktorí už upozornili a ďalších, ktorí upozornili eh, na dôležité aspekty. Rád by som k tým niečo pridal. E, pokiaľ ide o samotný názov nášho stretnutia, obdobie po kríze v Európe, ja by som si dovolil poukázať, že e, mnoho krajín v Európe ešte stále je v kríze, ešte sa im nepodarilo z nej dostať. A vyhliadky na prekonanie krízy nie sú príliš pozitívne, aj keď, ako tu správne zaznelo, Európa nám pomohla som najhoršiemu ešte stále, kde sme z najhoršieho von. Musíme sa snažiť o to, aby politiky na prispôsobenie sa rozpočtu, ktoré budú nevyhnutné, nemali dopad na hospodársky rast. A aby nezastavili eh, ten to správne smerovanie, ktoré e, viaceré členské štáty už započali. Musíme zachovať e, dopyt na e, stabilnej úrovni v mnohých členských štátoch tak, aby sme skutočne mali reálnu nádej dosiahnuť hospodárskeho rastu. Okrem toho si myslím, že potrebujeme takú politiku investícií na európskej úrovni, ktorá bude čo najrozložnejšia, možno mm, aj trochu v zjednodušenej miere, pretože spočíva tu, v tomto spočíva také riziko, že ak nebudeme podporovať investície, tak sa vystavíme riziku v budúcnosti práve v tomto období prispôsobovania rozpočtov. A je dôležité, aby sme sa ujali viacerých iniciatív na európskej úrovni. Zatiaľ to nevyzerá príliš dobre. Európsky rozpočet, tak ako tu už zaznelo, pravdepodobne tiež bude musieť čeliť eh, s tým obmedzeniam, pretože sa vo viacerých členských štátoch prijímajú úsporné opatrenia a vieme napríklad, o čom sa rohovalo aj na, na ostatnom zasadnutí rady. Stratégia 2020 je stratégiou, ktorá nemá žiadne vlastné financovanie, preto je dôležité, aby sme naďalej zabezpečili politiku investícií. Zazneli tu dôležité body, ktoré sa týkajú zhromažďovania našich eh, a zlučovania našich finančných zdrojov. E, možno by sme mohli e, zriadiť nejaký spoločný európsky finančný nástroj a vďaka nemu financovať e, nejaké investície a nástroje do budúcnosti. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pán Colna z nemeckého parlamentu. Ďakujem pekne pána predsedajúcej. Aj keď to, či sa nám podarilo prekonať krízu, ešte stále nevieme, ale vieme jednu vec a síce musíme robiť všetko preto, aby sa takáto kríza už nikdy neopakovala. Pretože ak by sa opakovala, už by sme nemali šancu prekonať ju úspečne. A keď sa pozrieme na to, aké sú doterajšie závery z tejto krízy, čo sa udialo, mm, myslím, že musíme v Európskom parlamente um, musíme Európskom parlamentu vysloviť obrovský kompliment. Podľa mňa veľmi angažovane uh, sa zasadzoval uh, za uh, prijatie skutočne tých správnych záverov z tejto krízy. Myslím, že najmä pokiaľ ide o reformu finančného dohľadu, tu Európsky parlament odvedol vynikajúcu prácu. A je škoda, že pri tejto dnešnej schôdzi je tak málo európskych poslancov prítomných. Bolo by veľmi e, pekné, keby sme mohli rokovať ešte podrobnejšie o týchto témach, ale možno na budúce. Pokiaľ ide o to, aké môžeme vyvodiť závery z tejto krízy, mm, tu by som rád e, zopakoval otázku, kto vlastne platí za túto krízu. Doposiaľ za ňu platili občania a pracovníci. E, mali by sme k dispozícii jeden nástroj, ktorý by privolala k zodpovednosti aj tých, ktorí prispeli aj k vzniku tejto krízy a síce bola by to daň z finančných transakcií. Takáto daň z finančných produktov podľa mňa je absolútne nevyhnutná. Pra- platíme vlastne za všetko e, daň, čo si v Európe kupujeme, iba nie na finančné iba nie z týchto finančných produktov. Myslím si, že takáto daň z finančných transakcií by umožnila zhromaždiť potrebné prostriedky na to, aby sme aspoň zmiernili náklady, ktoré vyplývajú z krízy. Okrem toho by nám to umožnilo e, trošku spomaliť to šialenstvo, ktoré vládne na krízach a ktoré čiastočne viedlo k tejto kríze mm, práve tí finančníci, ktorí by teraz boli vystavení tejto novej dani, by museli nezodpovednosť za špekulácie, ktorým sa venovali v Nemecku. Je široká podpora takémuto opatreniu, takéto dani z finančných transakcií. Myslím, že by sme sa mali snažiť aspoň na regionálnej úrovni zaviesť takúto daň. Myslím, že by to bolo reálne buď v Európe, alebo mm, aspoň v eurozóne. Ja by som rozhodne za. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Krajner. Ďakujem. E, ja už som na viacerých e, e, sa zúčastnil na viacerých schôdzach z Európskeho parlamentu s národnými parlamentmi. Nikdy nebola účasť europoslancov vyššia ako dnes. Myslím, že to nesúvisí s inými schôdzami, ktoré prebiehajú paralelne, pretože aj v národných parlamentoch prebiehajú takéto schôdze a napriek tomu sme tu. Myslím, že to jednoducho musíme zdať na vedomie musíme sa toho aj ponaučiť a síce, že by tá, ten pomer rečníkov k Národným parlamentu, k Európskom parlamentu by mohlo byť, mohol byť iný, napríklad 5 k jednému a nie 2 k jednému. Rád by som teraz nadviazal na tú diskusiu o daňových sadzbách a o harmonizácii daní. E, to nepochybne je pravdivé a síce nízke daňové sadzby v jednej krajine môžu viesť eh, k zvýšeným daňovým eh, ziskom, respektíve príjmom, ale to nesmieme zabúdať, eh, že je na úkor ostatných krajín a z dlhobodého hľadiska to nemá pozitívny vplyv na ostatné krajiny, pretože ostatné krajiny musia jednoducho ťahať za kratší povraz a to škodí obom stranám. Preto sa domnievame, že je vhodné, aby sme zavádzali čo najnižšie daňové sadzby. Už celé ro- roky sú tu takéto snahy, napríklad, aby sme harmonizovali základ dane z príjmu právnických osôb. A myslím, že ak by sme e, neharmonizovali minimálne daňové sadzby, tak by sme mohli aspoň zaviesť akýsi súbor pravidiel, e, ktorý by sa uvieral týmto smerom, pretože ak by skutočne bol ten e, základ dane z príjmu z právnických osôb, už len to napríklad by nám umožnilo veľmi Um, ľahko porovnať, e, aký je vývoj v tejto oblasti v jednotlivých členských štátoch, e, zatiaľ čo v súčasnosti je tento systém dosť neprehľadný. Rád by som ešte zdôraznil aj to, čo povedal môj predrečník, a sice, že daň z finančných transakcií by bola veľmi dôležitým opatrením a ak e, sú takéto veľké rozpory v Európskej únii, myslím, že aspoň v eurozóne by bolo možné pre, presadiť takéto opatrenie. A pokiaľ ide o otázku, kto platí za túto krízu, no už vo všetkých členských krajinách vidíme, že sú to pracovníci, sú to bežní občania, ale tí, ktorí mali zisk z toho obrovského rozmachu tesne pred krízou, e, nemuseli doposiaľ vôbec platiť za túto krízu. Preto si myslím, že aj táto daň z finančných transakcií by bola rozumným riešením mm, predsa zdaňujeme liter mlieka 5, eh, 10 alebo 20 percentami v Európe. Myslím, že aj na ostatné transakcie by sme mali zaťažiť daňami. Um, Isté, že dá sa argumentovať aj proti tomuto, eh, ale predsa len potraviny sú dôležité pre všetkých. Nikto nedokáže žiť bez jedla a zatiaľ čo finančné transakcie, to je niečo, eh, bez čoho sa dá obísť, zaobísť. Ďakujem pekne. A teraz e, uzavrieme toto kolo diskusie pánom Faskilom z Francúzského národného zhromaždenia. Ďakujem, pán predsedajúci. Prepáčte, je tu modrá kartička. Vidíme, že niekto sa hlási otázku. Prosím, predstavte sa a opýtajte sa, či váš predrežník vôbec príjme vašu otázku. Poslanec Národného parlamentu zo Švédska. Ste ochotní prijať túto otázku? Nuž áno, ak ju budem dobre počuť. Nuž, hovorilo sa tu o daní z finančných transakcií. Ja by som sa rád opýtal, či máte nejaké konkrétne fakty, o ktoré sa opierate, pokiaľ ide o zavedenie takéto dane. Ak nemáte, tak by som bol um, ochotný vysvetliť vám situáciu, pretože vo Švédsku sme mali v 80. rokoch takýto typ dane a potom po roku sme ju zrušili. Nož, e, ja vieme, že Švédsko už malo takýto podobný e, typ dania, že potom po roku zrušilo. To však súvisí veľmi úzko s tým, že keď to urobí iba jedna krajina, e, tak to nemá až taký široký dopad. A práve Švédsko, tým, že je tak blízko k Dánsku a k iným e, krajinám, kde sú veľmi intenzívne finančné transakcie, e, tak sa ocitlo v problémach v dôsledku takejto dane. Preto by bolo čo najprospešnejšie, keby to zaviedlo čo najväčší počet krajín, aby sa do konca tohto opatrenia e, zúčastnili aj ďalšie krajiny na svete. Bol by som rád, keby Švédsko sa podelilo o svoje skúsenosti, aby sa neprizeralo, ale aby sa pridalo k tejto našej spoločnej iniciatíve. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pán Faskel, ktorý je posledným rečníkom. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja tu zastupujem predsedu Jera, ktorý je predsedom výboru pre hospodárske a menové otázky v francúzskom parlamente. Som veľmi rád, že je tu pán Jean Peržuje, ktorý je dôležitým tajomníkom pre európske otázky a veľmi rád s ním spolupracujem. Myslím, že sa môžeme dohodnúť na tom, že nepotrebujeme menej Európy, ale viac Európy. Máme pred sebou výzvy, ktoré sa týkajú aj hospodárskeho vývoja, aj politického vývoja. Hospodárske výzvy spočívajú v rozvoji vnútorného trhu. Sú tu veľké nepomery, pokiaľ ide o otázky životného prostredia, sociálnych otázok, daňových systémov. Musíme ďalej harmonizovať naše legislatívne systémy a chceme, aby naše firmy boli konkurencieschopnejšie, aby pre nich pracili rovnaké podmienky ako pre ostatných. Máme pred sebou hospodárske výzvy, pokiaľ ide o to, aby sa Európa dokázala presadiť eh, na svetovej scéne. Vidíme, že aj v súvislosti s VTO je dôležité, aby zajtra na medzinárodných rokovaniach Európa hovorila jedným hlasom, pretože ostatné krajiny by nemali zneužívať e, to, napríklad, že niektoré iné krajiny dominantne iba presadzujú svoje vlastné stanovisko, napríklad Čína. Musíme presadzovať a predovšetkým reciprocitu v hospodárskych rokovaniach so zvyškom sveta. Okrem toho máme pred sebou aj politické výzvy. Máme v platnosti systém inštitúcií, ktorý e, sa ešte vylepšil po Lisabonskej zmluve. Musíme e, sa snažiť, aby sme čo najlepšej miere, najväčšej miere dodržiavali Lisabonskú zmluvu. Systém, ktorý, ktorého sa držíme, je dosť komplikovaný. Európska únia ešte stále nemá jedno jediné telefónne číslo. Mohli by sme si položiť otázku, čo Európa potrebuje na to, aby bola prítomnejšia na medzinárodnej scéne. Spoločný trh, vnútorný trh e, musia sa držať veľmi jasných e, smerovaní a e, usmernení. Chápem, že Francúzsko a Nemecko chcú, aby Európa mala svorské riadenie. Ja to podporujem, je to dôležité. Uvidíme, či sa to bude presetovať na hospodárskej alebo na politickej úrovni, pretože tieto dve oblasti spolu veľmi úzko súvisia. Už v 50. rokoch to vlastne veľmi dobre vysvetlil Schumann. Potrebujeme E, byť e, spoločne, nie len na hospodárskej úrovni, ale na politickej úrovni. Ďakujem. Ďakujem. Týmto sme uzavreli a vyčerpali zoznam rečníkov. E, mierne sme prekročili vyhradený čas, ale teraz mi je veľkou cťou dať slovo nášmu kolegovi, pánovi Žujetovi, tak, aby zareagoval na niekoľko názorov a návrhov, ktoré tu zazneli a už teraz vám ďakujeme za váš príspevok do dnešnej diskusie. A tiež chcem oceniť prácu, ktorú ste odviedli eh, počas eh, predsedníctva. Ešte raz vám srdečne ďakujeme. Eh. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a ďakujem aj za vaše slova práve komplimentné. Takže dovolte mi ešte raz poďakovať za vašu láskavosť, pán predseda. Pokúsim sa zhrnúť, zoskupiť viaceré vyjadrenia, ktoré odozneli. A potom nechám niečo ešte na pána Martine zapodobaná potom Dekro, pretože vlastne pokiaľ ide o otázky, ktoré sa týkajú Európskeho parlamentu a čo by mal robiť, tak na to asi ja odpoveď nenájdem. Takže ani by som sa nechcel pokúšať tým smerom odpovedať. Možno tri hlavné vyjadrenia, ktoré by som chcel uskutočniť, sú tieto som veľmi rád, že vlastne nakoniec sa tieto veci povedali tu v tomto kontexte na stretnutí Európskeho parlamentu a národných parlamentov. Hovorilo sa tu o prostriedkoch a rozpočtoch. Nemám žiadne ilúzie v tomto smere. Je jasné, že musí prebiehať e, debata medzi Európskym parlamentom a poslancami národných parlamentov o tejto téme momentálne situácia taká, že sa nedá povedať, že niektoré veci sa dajú robiť na európskej úrovni, ak len nebudú k dispozícii prostriedky na to, aby sa tie veci mohli uskutočniť náležite a kvalitne. Ak nebude dosť prostriedkov a ak bude tu pocit, že práve ešte treba robiť nejaké škrty alebo audity, tak dobre, treba to jasne povedať aj občanom. Okrem toho nič nevylučuje, nevylučuje to, čo sa udialo na európskej úrovni aj v súvislosti s európskym rozpočtom, ako povedal predrečník. A v podstate naši partneri a trhy vlastne chcú vidieť, aká bude európska stratégia. Rád by som sa zmienil aj o tom, čo povedal pán Kareš. V tom zmysle, že nie nič horšieho, keď máte stratégiu a nemáte na ňu peniaze. Samozrejme. Niekedy máme k dispozícii nástroje, ktoré sú až príliš sofistikované, ale logika je jednoduchá. Keď máme stratégiu, tak treba aj financovanie, teda tie financie, ktorými sa tá stratégia má podoprieť. Takže nie je rozdielu medzi tým, čo potrebuje urobiť Európska únia so svojimi stratégiami oproti tým iným aktérom, čo oni musia robiť. Druhá poznámka, ktorú chcem vysloviť, sa týka toho, a vlastne prepáčte, že to musím takto povedať, ale je to z časti aj moja úloha. Musíme byť schopní načúvať, čo hovorí trh. Pretože tam sa práve e, poukazuje na niektoré otázky. Napríklad, aj vy ste tieto spomenuli, a to je prepojenie medzi tým, čo je krátkodobé a strednodobé. Viacerí prítomní zdôraznili potrebu rastu a politika, pol, potrebu politiky, ktorá sa tohoto týka. Hovorilo sa o strategii 2020. Okrem toho sa spomínali aj krátkodobé potreby. A že v podstate tieto reagujú na tie problémy, ktoré sú tu teraz a že vlastne sa to odráža v rozpočte, aj v rozpočte eurozóny a v spôsobe riadenia eurozóny a potom riešenie verejného dlhu alebo aké rôzne finančné a monetárne opatrenia sa budú príjmať, ale tam treba postupovať koherentne. Potom sa hovorilo o transparentnosti bankovníctva. Takže situácia bank e, nás zaujíma, pokiaľ ide aj o tie verejné dlhy. Čiže tieto veci treba riešiť. Musíme mať jasno v tom, aj, a, teda aj v tom, aké krátkodobé a strednodobé opatrenia musíme prijať. Aby proste tie krátkodobé vlastne potom dobre zapadali aj to do jej strednodobej stratégie. Napríklad, keď eh, hovoríme na, o tom, že na celoeurópskej úrovni eh, vytvoríme určitý mechanizmus na riešenie dlhov. Myslím, že toto bolo viackrát spomínané. A nakoniec trh nám kladie tieto otázky a vlastne aj naši partnery práve poukazujú na ten vzťah krátkodobosti a strednodobosti. Viacerý skrát z vás to tiež povedal pán von Bomart, myslím, tiež poukázal na túto otázku a aj niektorí z ďalších rečníkov to počiarkli. A ide o toto. Ide o kombináciu e, politiky zameranej na úspory versus rast. Opäť chcem povedať to, že by sme si nemali myslieť, že to je len otázka toho, že sa bude viac a viac škrtať. Treba to vyvážiť. Treba nájsť tú správnu ekonomickú politiku a tým rozpočtom, ktorá, ktorý máme k dispozícii. Čiže chceme vytvoriť dôveryhodnú európsku politiku v tejto sfére a je jasné, že potrebujeme splniť požiadavky alebo očakávania e, investorov. Nie je to ľahké. Súhlasím s tým, čo povedal pán Zomer a poukazené na to aj iní. Európa dokázala prekonať e, e, krízu, viac menej, aj keď úplne vonku z nej ešte nie sme, ale musíme zaistiť, zabezpečiť, aby sme neupadli do krízy opäť. A preto potrebujeme dobre zadefinovanú stratégiu. Takú, kde bude patričná dávka aj financí, ale aj finančných regulačných opatrení. Takže nemôžeme len tak smietnúť zo stola obavy trhu. A je tu ešte tretia vec. Musíme načúvať trhu, ale potrebujeme aj monitorovať trh a potrebujeme ho, povedzme, aj schladiť, keď sa prehreje. Pán Kajnenc a pán Colmer na to jasne poukázali. Ešte mi dovolte povedať, že by bolo dobré eh, zhodnotiť neoliberálnu politiku, ktorá momentálne funguje na trhoch. Ide o to, aby sme kontrolovali nadbytok volatility, nestability a Európa potrebuje jasné stanovisko ohľadne týchto vecí. Musíme upokojiť situáciu a myslím, že práve je dobre uvažovať aj o daní z finančných transakcií. Myslím, že by sa to dalo uskutočniť. A vlastne už sme boli toho svetkami v niektorých prípadoch, že sa takto postupovalo, ale keby sme to robili celoeurópsky, tak by to bolo naozaj asi najlepšie na medzinárodnej úrovni, ale v podstate nemali by sme sa ako Európa tejto myšlienky vzdávať. musíme dosiahnuť dohodu s ostatnými o tom, ako kontrolovať niektoré technológie. Neviem, prečo by práve trh mal uniknúť spod takéto regulácie. Určite sa musíme pokúsiť troška ten trh schladiť a vysporiadať sa s excesmi, ktorých svetkami sme boli v minulosti. Vieme, ako to bolo v USA. V podstate tam tá situácia nie je úplne rovnaká ako u nás a tam sú aj tie reakcie iné a aj prístup jednotlivých partnerov je iný, pokiaľ je o medzinárodnú koordináciu. Pokiaľ mám reagovať ďalej, áno, musíme sa zamyslieť nad lepšou koordináciou e, medzi Európou a aj na medzinárodnej úrovni. Snažíme sa riešiť najprv problémy v rámci Európy, ale aj tu nemáme celkom jednoznačné postoje z hľadiska toho, ako sa navonok reprezentujeme. Čiže treba vylepšiť aj túto stránku. Okrem toho, mi dovolte na záver ešte spomenúť toto. Vieme, že potrebujeme viac Európy. A o tom nie je pochyb. Povedali to mnohí z vás potrebujeme väčší stupeň solidarity medzi, medzi nami. A aj vo vzťahu k tým, ktorí najviac utrpeli ekonomickou a finančnou krízou. Ale zároveň by sme nemali mať nejaké falošné nádeje. Nemali by sme si robiť proste plné nádeje. Musíme mať jasno v tom, kam sa uberáme a čo musíme urobiť. Uplynulé dva roky E, určite poukázali na potrebu zvýšenia európskej solidarity. Čo ale neznamená, že to e, bolo aj obdobie, kedy vzrásla dôvryhodnosť voči európskym inštitúciám. A to je problém, s ktorým sa musíme vysporiadať. Ďakujem pekne za váš príspevok. A teraz budú vlastne nasledovať zasadnutie pracovných skupín. Ďakujem vám ešte raz za náš príspevok. Teraz, ak dovolíte, vážení kolegovia, teraz bude pokračovať práca v troch pracovných skupinách. Prvá pracovná skupina sa nazýva Aký druh rastu a aké pracovné príležitosti pre Európu zajtrajška. Táto, bude v, táto skupina bude v, tu v tejto budove a bude predsedať pán Portas, poslanec a aj e, spolupredsedať bude predstaviteľ belgického parlamentu. Pán Bruno Trubens bude spravodajcom, je predstaviteľom belgického parlamentu. Pán, jeho pani kolegia je zo Senátu a on je predstaviteľom Dolnej snemovne. Druhá pracovná skupina sa bude zaoberať tým, aký typ ekonomického riadenia a správy v Európe bude zasedať e, v sále 3C050 na treťom poschodí, čiže tiež v tejto budove. Tam bude viesť pán Herman de Kroon zasadnutie, ale v podstate je to predstaviteľ snemovne reprezentantov, ale vlastne je to, náš kolega je veľmi známy a vyznaný politik a pani Pravanš Perens z Európskeho parlamentu bude spravodajkyňou v tejto skupine a tretiu skupinu. Tretia skupina teda je ako vlastne vytvoriť európsky jednotlivý, pardon, jednotný trh to je miestnosť 1A002, prvé poschodie tiež v tejto budove. Pán senior Declor a Jean-Paul Vazes z Európskeho parlamentu. A tretia skupina, ako vravím, to bude na miestnosti 1A002, prvé poschodie v tejto budove. Spolupredsedať bude pán Malcolm Harbour a pán Lajos Mile z maďarského parlamentu. Pán Jordi Villajoana je španielský senátor a on bude spravodajcom. Pokiaľ nejaké ďalšie pripomienky a poznámky, ako sa dostanete do tých jednotlivých miestností, myslím, že to je jednodu, veľmi dobre označené a určite tam cestu nájdete a nestratí sa, nestratíte sa, nezablúdite. Takže pracovné skupiny by mali ukončiť svoju prácu o 19. hodine a preto prosíme aj rečníkov v jednotlivých skupinách, aby prezentovali svoje správy predovšetkým v písomnej v forme, buď vo francúzštine alebo angličtine, tomu sa dáva prednosť. A v podstate by sme ich uvítali, aby už ráno boli k dispozícii na zajtra, aby sme ich mohli rozdať medzi účastníkmi. Takže, okrem toho, dnes o 19.15 bude ešte nasledovať koktejl a večera. Budem vlastne mať tú čest predsedať teda pán Buzek bude prítomný a okrem toho, teda, kde sa to bude konať? Je to e, priestor nazývaný Jehudy Menuhin na prvom poschodí. To je kúsok takto dole schodmi. Takže v každom prípade mi dovolte ešte raz poďakovať kolegovi Dekro za spolu predsedanie na dnešnom zasadnutí. Takže čaká nás práca v skupinách a potom večera a samozrejme v príjemnej spoločnosti aspoň sa lepšie spoznáme. Ešte raz vám všetkým ďakujem a dovidenia na tej večeri a potom zajtra ráno opäť na pracovných skupinách. Ďakujem.